Vážení kolegovia, dovolte, aby som vás privítal naspäť v práci. Želám vám samozrejme šťastný nový rok a dúfam, že ste prežili príjemné vianočné sviatky a odpočinuli ste si. A teraz sme naspäť v práci. Tu spoločné zasadnutie výboru Ekon a Budget ja tu budem spolu predsedať s Petri Sarvamom, predsedom z rozpočtu na tému FC 2. Mm, nemyslím si, že uh, je k tomu veľa čo povedať, všetci vieme uh, že je to dôležitý legislatívny spis, ktorý máme pred sebou. Máme aj hodnotenie a teda musíme to vyhodnotiť a tieto dve veci sa budú robiť paralelne, e, spravia to naši spolu, spravodajcovia, netreba ani hovoriť o tom, ako je to významné a dôležité pre budúcnosť EU hospodárstva a pre úspešné zlepšenie nášho investičného plánu. Dúfame, že toto predlženie bude výnimočnou príležitosťou zlepšiť e, naše kapacity, investovať a spustiť investície, nie hocaké, ale dobré investície v Európe. Takže teraz odovzdám slovo spolu predsedovi, aby sa vyjadril. Ďakujem pekne, pán Gualtieri. Není veľmi k tomu, čo dodať. Môžeme rovno prejsť cez technické body 1, 2 a môžeme schváliť E, program. A čo sa týka oznámení predsedu, za seba poviem len toľko, a teda v mene výboru pre rozpočet poviem len toľko, že e, sme nemali žiadne stretnutie od novembra 2015, ale mali sme tri hodnotenia od komisie o využití záruk a o fungovaní FC, ako aj hodnotenie IRB a nezávislé hodnotenie vonkajšieho hodnotiteľa Ernst Young o uplatňovaní nariadenia EFSI. Potom všetci vieme, že je tu ďalší návrh, tzv. 2.0. Rada prijala svoje stanovisko 6. E, decembra, čiže to je aktuálna situácia a teraz musíme diskutovať o tom, ako budeme ďalej postupovať. Možno, že by sme mohli rovno začať s mm, hlavným bodom. E, najprv dať slovo pánovi Bulmanovi alebo pánovi Fernandesovi, spravodajcom, podľa toho, kto chce ísť prvý. Ďakujem pekne. Ja by som vás rád všetkých pozdravil, poprel vám všetkým príjemné popoludne a šťastný nový rok. Dúfam, že to bude dobrý rok pre Európsky parlament a pre inštitúcie, ako aj pre celú úniu. A, a 500 miliónov občanov, ktorí nás potrebujú. Európsky fond pre strategické investície je úspechom, ale to neznamená, že sa nedá ešte ďalej zlepšiť. To neznamená, že nemôžeme náš prístup ešte nejak doladiť. Musíme sa pozrieť na to, ako sa realizuje, uplatňuje tento fond a čo sa dá v budúcnosti spraviť ešte lepšie. Pôvodné ciele boli zmobilizovať 350 miliard eur vrátane možnosti e, pre malé a stredné podniky. A tieto možnosti pre malé a stredné podniky e, sa realizuje nad naše očakávania. Veľmi dobre. 388 tisíc spoločností v celej Európskej únie získali podporu cez tento fond a počet stále rastie, a to vo všetkých 28 členských štátoch spolu. Uh, Len pred mesiacom 27. členský štát sa zapojil do čerpania z tohto fondu. E, zvyšné prostriedky vo fonde, ktoré nie sú určené pre malé a stredné podniky, tie sa čerpali pomalšie. Pred rokom sme hovorili o tzv. násobiacom efekte. E, posunuli sme sa teraz ďalej a kladieme si otázku, ako ísť za tento bod. Ako sa posunúť z 350 na 500 miliard eur. Samozrejme, to chvíľu potrvá, skôr ako pochopíme skutočný dopad na tvorbu pracovných príležitostí. To je nakoniec jeden z hlavných cieľov tohto plánu. Európska únia potrebuje stále viac investícií. Európska únia potrebuje e, zasiahnuť tam, kde trh nefunguje. A preto je tento fond veľmi dôležitý. Takisto je tu otázka tzv. adicionality, e, vzájomného doplňania sa. Nariadenie, kto, tá časť nariadenia, ktorá hovorí o adicionalite, sa dá ťažko e, nejak zmeniť alebo zlepšiť. Tu znie len otázka, či tí, ktorí implementujú fond, záležite pochopili definíciu e, investičný výrob a Európsk- výbor a Európska investičná banka musia náležite interpretovať ducha tohto nariadenia. V tomto konkrétnom prípade e, si musia e, definíciu adicionality dôsledne a dôkladne preštudovať. To je cieľ, e, na ktorý musíme dohliadnúť a je to dôležité predovšetkým pre Európsky parlament. Bolo tomu tak od samého začiatku Zároveň sa musíme pozrieť aj na zemepisnú rovnováhu, ktorá bola tiež našim cieľom. Samozrejme, tento fond nemá za úlohu nahradiť politiku súdržnosti, to je jasné, ale má zasiahnuť tam, kde trh nefunguje. A súdržnosť je jednou z kritérií oprávnenosti e, pre čerpanie prostriedkov. Takže je dôležité mať dobré zemepisné rozloženie a rozloženie e, sektorové. Ale treba mať na pamäti aj to, že členské štáty, regióny e, si musia tento proces zobrať za svoj a využiť príležitosť, ktorú prin- ponúka Európsky investičný fond. Čiže je tu jedna vec, ktorá podľa mňa nebola až taká celkom úspešná, respektíve menej úspešná ako tie ostatné veci. Hovorím o investičnej poradenskej e, aplikácii, ktorá má poskytovať veľkú podporu tým, ktorí chcú čerpať z tohto fondu. A mal by to byť akýsi interfejs e, pre samozprávu, či regionálnu alebo miestnu. Európska investičná banka k dnešnému dňu zabezpečuje minimálne úvery 16 tisíc eur. Najmenšia výška úvery 16 tisíc ale to môže byť tematické záležitosti medzi členskými štátmi. Avšak potrebujeme akúsi platformu medzi členskými štátmi, ktorá bude zabezpečovať dôležitý cieľ, ktorým je vybudovanie energetickej únie. Tieto platformy by mohli prepojiť menšie projekty, mohli by umožniť v podstate vytvoriť celkový obraz pre celú Európsku úniu a to je potrebné zrealizovať. Stojí pre nami ešte množstvo práce. Áno, veci je potrebné zlepšiť, nie len potrebné, ale musíme ich zlepšiť a musíme sa poučiť už z doterajšieho čerpania fondu. Ale ja to vnímam tak, no musím to povedať, že toto je veľmi pozitívna iniciatíva pre Európsku úniu pre naštartovanie investícií a tvorbu pracovných príležitostí. Ďakujem. Ďakujem e, spoluspravodajca z Ekonu, pán Bulman. Ďakujem veľmi pekne pánom predsedom aj Jose Emanuelovi za úvodné slova. A ja chcem všetkým zaželať nám všetkým šťastný nový rok s plný novej energie, odvahy, sviežosti. A ako lepšie začať nový rok, než diskusiou o tom, ako lepšie investovať v EÚ. Myslím si, že to je primeraný začiatok a myslím, a to je presvedčenie väčšiny parlamentu, širokej väčšiny parlamentu, že sme pripravili dobrú legislatívu pre strategické investície, i keď Jose Manuel to už povedal a zdôraznil, že nie sme so všetkým spokojní, pokiaľ ide o realizáciu stratégie. Vidíme tu potrebu ďalšieho zlepšenia a to sa týka výberu projektov, otázky adicionality, pretože tie mnohé projekty by boli financované pravdepodobne aj bez FC. Takže tá otázka, či sme naozaj vy, našli všetky tie slabé miesta aj pre investície, odpovedie nie, je tento náš nástroj, primerane využívaný. To je ďalšia otázka, aby investičná činnosť bola nasmerovaná, ako má byť, odpovedie nie. Potom, či vznikol dostatočný počet investičných platformiem na prenesenie iniciatív do regiónov, do menších podnikov, stredných podnikov, malých, aby aj malé a stredné projekty mali šancu sa tu zúčastniť modernizácie. Odpoveď je príliš málo, ak vôbec. A potom ďalšia vec, to je tá otázka organizácie, organizačnej štruktúry FC. Aj nad tým sa musíme zamyslieť. Často si myslíme, že Európska investičná banka, náš hlavný partner robí veľa business as usual, postupuje veľmi tradične podľa svojich zvyčajných kritérií úspechu a veľmi málo si pripúšťa toho nového ducha a iniciatívu komisie členských štátov a parlamentu, to, čo sme my očakávali. Samotná komisia prišla s návrhom FC 2.0. Tam sú aj pozitívne veci, napríklad za obchádzanie s údajmi z, to, z tej e, kobordu, potom určenie väčšieho množstva investícií pre udržateľné ciele. Potom sú tam aj problematické body, napríklad pri otázke žiadne nové peniaze, ako dosiahnuť väčší efekt bez nových peňazí. Je to naozaj užitočné, nápomocné? A potom, povedzme, sú tu také triky, ktoré by mohli viesť k snahe zvýšiť sumu bez toho, aby sa zvýšila efektivita investičnej činnosti. To sú naše kritické pripomienky. Parlament sa vo väčšine, svoj väčšine prihovára za predlženie FC a jeho ciele ale jednoducho nemôžeme sa podpísať bez korekcií toho, čo považujeme za problematické. Takže my budeme investovať do tejto legislatívy, tak ako to bolo aj pri FC1. Máme teraz dva procesy pred sebou, hodnotiacu správu. To je to, čo budeme riešiť najprv, lebo chceme zistiť, čo dobre fungovalo, čo nefungovalo dobre, čo treba zlepšiť. A potom je tu legislatíva k FC2 a to pôjde jedno za druhým v jednotlivých etapách a potom sa pokúsime do polovice mája sa s tým zaoberať vo výboroch, aby sme aj legislatívu dotiahli ešte počas, ako dúfame, malckého predsedníctva pred letnou prestávkou. Takto vyzerá náš kalendár. O detailoch vás budeme informovať, niť ako to bude možné. Napríklad plánujeme hearing s expertmi na vyhodnotenie činnosti FC1. Ten termín je ešte troška nejasný, záleží na technických otázkach. Poznáte tých byrokratov tu v našom parlamente pretože parlamentné výbory nemôžu mať príliš veľa rokovaní, zasadnutí v týždni a tak ďalej a tak ďalej. Takže musíme nájsť technické riešenie kalendára a ten vám potom pošleme. Ešte jedna vec, ktorú by som chcel povedať, a to je vec, ktorá je vždy pri FC1 a myslím si, že sa to týka a že s tým súhlasí aj Jose Manuel a ďalší kolegovia. Máme veľkú podporu cez hraničnú cezhraničnú kultúru, po, e, podporu poza hraníc politických skupín a jednoducho chceme, aby aj v tejto druhej fáze sa cieľ dosiahol. Cieľ za to totiž stojí a už teraz ďakujeme za to, že ste zabudli na stranické hranice. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem obidvom spolu, e, spravodajcom nevidím ani tieňových, ani e, z EPP a z rozpočtu. Takže ty, ty, Eva bude hovoriť miesto pána Karasa. Takže každého zdravím, šťastlivý nový rok. Ja som tentokrát tu za Otmara, chcem ho ospravedlniť, ale má veľmi dôležité stranické spolkové rokovanie vo Viedni považoval túto prvú výmenu názorov za dobrú príležitosť pozrieť sa na to, čo FC už dosiahlo, ale hlavne sa pozrieť vpred, aby sa zameralo na to, čo nás čaká v budúcich rokoch. Nariadenie o FC je jadrom investičného plánu predsedu Junckera aj komisie a vidíme, že už prispel k veľmi dôležitému rastu tvorby pracovných miest a zvýšeniu konkurencieschopnosti Európy. Takže to je dobrý pozitívny začiatok. A pokiaľ ide o čísla, tu už niektorí kolegovia spomenuli, takže doteraz takmer 164 miliard eur sa mobilizovalo, to je 52 cieľovej sumy e, verejných a súkromných investícií. Pomohlo to 200 tisíc MSP, malým a stredným podnikom. Takže tieto projekty boli veľmi konkrétne e, vymedzené v členských štátoch a ukázali, že čerstvé investície sú potrebné všade. Sme určite na správnej ceste, ale pred nami je ešte dlhá cesta a všetky tri hodnotenia a niektoré z nich sa už spomenuli. Jedno komisie, EIB a nedávno nezávislé posúdenie vplyvu od Ernsta a Younga ukázali niekoľko nedostatkov pri implementácii EFSI a tie musíme riešiť a musíme žiadať E, ich nápravu. Návrh z e, jesene 2016 nového nariadenia riešil niektoré nedostatky. Vítame tieto zmeny, ale súčasne ešte stále vznik, zostali otvorené otázky. Patria sem napríklad také veci ako potreba jasne definovaných nej a posilnenej adicionality projektov, aby sa dosiahla optimálna investičná situácia, vysokorizikové profily, ďalej e, investície do reálnej emi, e, ekonomiky, investičné platformy, ktoré nie sú implementované, e, ako aj spolupráca s národnými bankami zameranými na podporu. A Otmar chce ešte tiež jasne povedať ľudí, aj tí, ktorí nás počúvajú, že investície v Európe nie sú šprintom, ale maratónom a preto potrebujeme udržateľné dlhodobé investície, infraštruktúrálne projekty, inovácie, povedzme nové zdroje energie pre našu digitálnu budúcnosť. Som presvedčený, že spolu to všetko úspešne vyriešime, aj ďalšie veci, ktoré sa vyskytnú v nadchádzajúcich mesiacoch a v mene od Mara chcem poďakovať spolu pravodajcom za veľmi dobrú spoluprácu. Ak dovolíte ešte jedna minúta na moje osobné vyjadrenie, pretože ja som bola tieňovým za IMKO k stanovisku a veľmi stručne ja vždy rada hovorím, že FC nie je všeliekom pre všetky naše problémy a investície v Európe, ale je to veľmi dobrý facilitátor, ktorý fungoval a prišiel, priniesol konkrétne výsledky. Veľmi kľúčová vec v našom stanovisku IMCO aby bolo dobre, keby príslušní spravodajci, ktorí sú tu dnes, si osvojili tieto návrhy. My si myslíme, že len 10 FC v digitálnom sektore je nedostatočné číslo a všetci moji kolegovia v IMKO súhlasili. Máme dve minúty pre všetkých, takže sa dostanem k záverom. Prosím a to má spúšťať investície v týchto riskantnejších projektoch, ktoré môžu prísť oveľa väčšou pridanou hodnotou pre EÚ, než e, iné projekty, ktoré sú financované aj z národných prostriedkov. Takže aj ja budem s veľkou radosťou pracovať na FC2 a ďakujem, že ste akceptovali dvoch ľudí miest E, na miesto jedného. Máme tu z e, rozpočtu niekoho ešte, nie. Takže ECR, Santer Lunes. A pardon, prepáči, vy ste za SAD, ja, prepáči, ja som si, e, si myslel, že chcete hovoriť potom v, v spontánnych vystúpeniach. Európsky fond pre strategické investície je určený na financovanie vysoko, vysokorizikových investícií. Spomínali to aj spravodajcovia, aj komplexne to zanalizoval Udo Bulumán. A to sú doplnkové investície, ktoré by sa, e, ktoré by sa bez EFSI nedali zrealizovať. A treba pripomenúť, že EFSI financujeme z rozpočtu Európskej únie na úkor takých významných projektov, ako je Horizon 2020, ako je nástroj na prepájanie Európy. A tieto peniaze nám budú chýbať v týchto projektoch. Hovorím to preto, že ak budeme riešiť také projekty, ako sa riešili v prvej etape, že napríklad vo Francúzsku sa zateplilo 40 tisíc bytov a domov pomocou EFSI, kým v iných krajinách sa takéto investície realizujú bez existencie EFSI, tak to už nie je doplnkovosť. Preto je potrebné, aby sme si zadefinovali v tomto dokumente riadne pravidlá, ja som za to, a my všetci sme za to, aby sme financovali projekty, ktoré zvyšujú energetickú účinnosť, ktoré pomáhajú e, klíme, to je dobré, ale súčasne by mali byť aj doplnkové, aby sa nedali zrealizovať iným spôsobom. Čiže aby to bola definícia jasná, lebo niekedy robíme vynikajúce projekty ako tie vo Francúzsku, ale my berieme peniaze z niečoho, čo potrebujeme a dokázali by sme tieto projekty financovať aj bez EFSI. Čiže musíme to jasne definovať v našich, v našich pravidlách. Ja samozrejme vítam druhú etapu EFSI, a ktorá je posilnená aj voči zaostalým regiónom, aj vo vzťahu k okrajine klímy, aj vo vzťahu k podpore malých stredných podnikateľov. To je vynikajúca vec. Čiže bez toho sa nezaobídeme. Len musíme naozaj tie pravidlá jasne definovať, aby sme si nevykradli peniaze z projektov, ktoré sú na, na rozvoj na, na rozvoj inovácií, na rozvoj e, prepájania Európy a e, tým pádom môžeme ich stratiť niekde, niekde inde. Ďakujem pekne. Thank you. Sander Lunds. Ďakujem, nech sa páči, pán Sander Lunds. A ďakujem, pán predseda, a ja chcem zavlahoželať a zažľať všetko dobré do nadchádzajúceho roku. Čo sa týka EFSI, dohodli sme sa, že e, ten pakový efekt, ktoré majú, e, teda má to byť zaujímavý prístup, ale takisto sme e, počerkli, že to nie je riešenie, ktoré vyrieši všetko. Európa sa pomaly zlepšuje, ale ešte na trhoch vládne dosť veľká neistota. Uh, takže stále je to komplikované miesto, kde možno podnikať. Takže preto my e, počerkujeme podstatu. Ak chcete dlhodobé perspektívy, tak potrebujeme urobiť viac. Musíme e, znížiť byrokraciu a musíme sa ubezpečiť, že e, európske štáty implementujú potrebné reformy. Takže na to nezabúdajme. A toto je podľa mňa kritické veľká téma. FC je naozaj eh, nestabilné miesto na investície a eh, mali by sme mať lepšiu investičnú klímu. Čo sa týka na výmenu týchto, tý, výmenu týchto názorov, ja sa len obmedzím na pár otázok. Samozrejme sú tu aj pozitívne um, prípady, keď implementujeme FC podľa, počas tej uh, počiatočnej uh, periódy, ale je ešte veľmi uh, skoro hovoriť, či uh, to sa dostaví úspech, ako spomínala e, Európska investičná banka. E, takisto musíme počkať na stanovisko e, účtovného dvora, teda bolo to už publikované a plány na ďalšie investície boli načrtnuté príliš rýchlo a sú tu malé dôkazy na to, že to navýšenie je opostatnené. Takže prosím vás, zamyslite sa a potom ešte tu e, sú otázky ohľadom hodnotenia a adicionality. E, naozaj tá analýza e, bola vykonaná, bola realizovaná. Potrebujeme ešte viac. Potom financovanie Horizont 2020 bolo dokázané, že rozvoj a inovácie neutrpali. Naozaj som, nezostal som presvedčený tými údajmi. Ďalej, adicionalita. E, tu chcem hovoriť takisto otvorene. E, komisia by mala dosiahnuť svoje ciele, ale e, úspech FC nemôže byť hodnotený iba objemom outputu. My potrebujeme vidieť ďalšie projekty, ktoré sú realizovateľné a ktoré by neboli, bývali, realizo- by sa realizovali bez FC. Takže adicionalitu by sme mali vidieť, ako funguje v jednotlivých členských štátoch. No a potom o, ohľadom obsahu. Možno by bolo napomocné, mm, keby sme sa zamestnali nad väčším odoznaním právomoci z EIB do národných bank. Samozrejme, musíme tam zabezpečiť aj due diligence eh, a eh, národné banky by mohli pracovať na menších projektoch. Čiže toto sú témy, o ktorých sme ešte nediskutovali. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ohľadom eh, ICA má pán Konan. Ďakujem. A ja nám všetkým prajem dobrý nový rok. Nech sa nám darí lepšie ako v minulom roku. Chcem vyjadriť to, že je určite dobré, ak sa v EÚ zamýšľame nad tým, ako môžeme podporovať investície a tým stimulovať ekonomiku a konkurencieschopnosť. Ale pri takýchto otázkach musíme začať hneď na začiatku. To znamená zamysleť si nad tým, či je to nejako odôvodnené ekonomicky, povedzme, že štát priamými investíciami alebo takýmto oťažitým financovaním podporuje konkurencieschopnosť, alebo či takýto postup neškodí konkurencieschopnosti, o čom som ja presvedčený. A nie tak ako väčšina mojich kolegov, ktorí hovoria, že sú presvedčení o tom, že FC je úspešný. Ja musím povedať, že ja nezdielam tento názor. Nevidel som nikde validované tieto úspechy naozaj musíme rozlišovať medzi súkromným sektorom a verejným sektorom. Keď hovoríme o investíciách vo verejnom sektore v štátoch EÚ, tak to neznamená nič iné ako to, že tieto štáty stimulujeme k investíciám na základe dlžôb. To dokážeme predsa aj bez EFSI, keby to chceli robiť. A v súkromnom sektore si myslím, nemôže existovať žiaden úrad, nech už je akokoľvek dobre organizovaný, ktorý by dokázal zvládnuť všetky tie detaily, ktoré by boli potrebné vedieť, aby sa zistilo, čo sú adicionálne doplnkové projekty s dlhotrvajúcou udržateľnosťou. Takže my máme kritický postoj k tomuto projektu Myslím si, že sa treba pozrieť reálne na realizované projekty a myslím si, že zažijeme nepríjemné prebudenie. Ďakujem za to, že ste eh, dodržali svoj rečnícky čas. Čas prosím všetkých tieňových správodajcov, aby dodržali eh, ten rečnícky čas dve minúty, lebo ináč tu budeme sedieť do šestej. Pán Ramosa, eh, ak tu je, nie, Sikon, tak potom je tu niekto, kto prehovorí za ňoho zo, teda, za spravodajcu z um, výboru pre ekonomické veci, tak poďme k pánovi Turvorsovi. Dve minúty, prosím. Thank you, uh, chair. Ďakujem, pán predseda. A všetkým želám uh, šťastný nový rok. Počas uh, tejto zimnej prestávky som uh, študoval európsku históriu, prečítal som si životopis Žana Moneta a jeho memoári. A jedna z takých zaujímavých vecí v tých, tých memoároch je to, že po vojne e, bol naozaj presvedčený, že členské krajiny by mali investovať 27 ich národného produktu, aby veci fungovali. Takže mm, myslím, že trocha zaostávame e, za týmto cieľom. A toto ma e, privádza k zaujímavej otázke. Mm, myslím, že aj pán Fernández, aj pán Bulman e, odvedli veľmi dobrú prácu počas tohto procesu, takže teraz musíme už len zlepšiť niektorú teda technickú adicionalitu, tú doplnkovosť. Pretože ak dáme peniaze malým a stredným podnikom, tak potom by sme ich mohli zahnať do slepej uličky. A tá, ak nebudú mať nejaké najnovšie technológie. Čiže e, keby sme vylepšili veci v nasledujúcom kole, bolo by dobre, keby sme boli veľmi prísni ohľadom adicionality, keď hovoríme o technológiách. A keby sme toto dokázali, tak podľa mňa e, by to bol krok vpred, aby Európa e, potom mohla urobiť ďalšie dobré kroky. Ďakujem. Áno, veľmi dobre ste citovali Bežana Moneta a takisto gratulujem k tomu, že ste dodržali rečický e, čas. Teraz Fabio De Masi z Ikongue. Ja všetkým prejem šťastný nový rok túto debatu nevedie, nevedieme vo váku, ale v čase hlbokej krízy EÚ. Takže by sme mali byť aj zásadní. Ja nie som prekvapený, že niektorí e, aspekty FC nefungujú tak, ako by si to niektorí kolegovia a kolegy nepredstavovali. Máme tu ten prebeh, že riziko je hlavným dôvodom nedostatku investícií v Európe. Ja nie som o tom presvedčený. Mali sme historicky vyššie kvóty investícií pred krízou a je to jednoducho nie je dobrý prístup, jednostranný prístup. E, keby sme sa takto tvárili. Ja si myslím, že by bolo dobre pre nový rok, keby sme sa zamysleli v zásade nad tým, ako budeme stimulovať verejné investície. A neprekvapuje ma, že keď e, chceme dať súkromným sektu, e, sektoru takéto záruky, tak e, sú tam rôzne e, vedľajšie javy a adicionalita tak nefunguje, pretože keď niečo dostanem ako dar, prečo by som to nezobral? Takže teraz sa naozaj musíme zamerať na adicionalitu aj na projekty typu PPP, ako v nemecké e, diálnice. A my sme vždy hovorili, že PPP sú veľmi často drahšie pre daňových poplatníkov, keď hovoríme o verejnom zadlžení, pretože tam musíme spolufinancovať aj renditu súkromných investorov preto si myslím, že by sme sa mali zamysleť nad tým, že by sme mali snať aj uvažovať o tom, že z deficitných kritérií vyberieme takéto verejné investície, lebo tie tvoria blaho aj pre budúce generácie. A e, nemali by sme to takto viazať na verejný dlh. Teda prečo by sme nemohli napríklad uvažovať aj o verejných investíciách? Ďakujem. From, uh, GUE budget. Ďakujem uh, z GUE, z výboru, nevidím nikoho, ale áno, predsa len, nech sa páči, máte slovo. Áno, tu som, všetkým prajem uh, všetko dobré. Ja by som sa chcela sústrediť na um, banky pre sociálne kooperatívy. Nevidíme, aké to má dopady a naozaj získať informácie od EIB je naozaj veľmi náročné. A e, je to naozaj veľmi komplikovaný systém pre všetkých Európanov, aby e, mali prístup k tomuto fondu. My hovoríme o zjednodušeniach, o tom, aby to bolo transparentné. Áno, e, aj malé a stredné podniky sa snažia teda, žiadať o tieto peniaze aj v Írsku, ale je to naozaj veľmi ťažké a zdá sa, že musia prekonať mnoho byrokracie takže musia platiť e, úroky a tak ďalej. Čiže e, aký to má dopad, ak to je efektívne, neviem. Hovoríme tu o 120 miliónoch, ktorých boli, boli vynaložené do, 2000, do roku konca roku 2016. Nevidím žiadne konkrétne údaje. Takže znova si myslím, že e, práve privátni investori majú z toho benefity. A Eh, musíme povedať, eh, že v Európe sociálna ekonomika zlyhala a eh, tu vlastne je veľa peňazí bez toho, že by boli prístupné tým, ktorí to naozaj potrebujú. Takže musíme sa naozaj pozrieť na hodnotenie, potrebujeme vedieť, aký je dopad tohto fondu a takisto aj transparentnosť a zodpovednosť. Niekedy sme si istí, ale žiaľ, zatiaľ ešte sme nevideli nejaké presné dôkazy. Um, Ehm, chcem povedať, že často ľudia ani nevedia, že ten fond existuje. Nevedia, ako žiadať o peniaze. Ehm, takže potrebujeme zjednodušenie, o tom už hovo- sme hovorili, ale mali by sme um, prestať hovoriť a začať so skutkami, aby sa to dostalo tým, ktorí to najviac potrebujú. Next. Ďakujem. A teraz o, o tieňový správodajca o, zo strany zelených. Ďakujem. Aj ja chcem zaželať e, šťastný nový rok a dúfam, že Európska komisia bude pracovať aj na svojej kredibilite, na svojej dôveryhodnosti, pretože zdá sa, že jediné posolstvo, ktoré počúvame ohľadom FC, je, že je to úspešné, bodka. A podľa mňa toto nie je uveriteľné hodnotenie. Keď sa pozriete na nezávislé hodnotenia, tak sú plné kritik. My sme podporili FC 1, pretože podľa nás sú investície podstatné pre našu ekonomiku. Ak je to podstatné, tak to musíme robiť správne. Musíme sa e, zamyslieť na dobro priority, demokratizáciou, nad transparentnosťou a e, na všetky tieto aspekty boli kritizované aj v interných hodnoteniach EIB, ale aj v niektorých e, iných inštitúciách, napríklad e, Dvor auditorov. Čiže e, musíme e, prijať, e, zobrať si túto kritiku seriózne na srdce, lebo potom to celé poškodíme. Chceme poškodiť, teda chceme pokračovať v investičnej politike, ale tie investície sa musia uberať dobrým smerom a takisto aj prioritizácia projektov musí byť dobrým smerom. A to isté platí aj pre adicionalitu a toto sme sľubovali v investičných plánoch a musíme to aj plniť. Takže musíme nad tým pracovať Nebude nám stačiť, ak v tom jednoducho budeme pokračovať. A dobre by bolo, keby komisia to pochopila a uh, už nehovorila, uh, že áno, to je Junckerov plán a skrátka bude to mať úspech. Takže chceme, aby tie investície boli dobre nasmerované, pretože e, Mnoho investícií je potrebný, napríklad doprava, infraštruktúra a uberá sa to zlým smerom. Keď sa pozriete na geografickú rovnováhu, tá veľká väčšina ide do krajín ako e, Spojené kráľovstvo a Nemecko. A toto tiež nie je dobrý smer, lebo sú aj iné krajiny, kde sú potrebné investície. No a potom um, zamestnanosť. Um, stále zamestnanecké miesta tvoria len plus 7 tisíc. A toto je naozaj veľmi nízky veľké číslo. To musíme zlepšiť. Samozrejme, musíme zlepšiť transparentnosť, prioritizáciu, potom bodovacia tabulka musí byť otvorená publikum, teda verejnosť musí vedieť, o čo, sa tu, e, o čo tu ide. A e, nemôžem povedať, len budeme pokračovať, ale musíme mať ozajstnú investičnú politiku, ktorá bude dobrá a ktorá zmení beh veci. Thank you, Mr. Ďakujem pekne. Pán Maragal tu nie je za rozpočet, takže Parandu, chcete vy sa vyjadriť do tejto diskusie za zelených? Žiaľ, ja nemôžem nahradiť pána Maragala, ktorý dnes nie je prítomný. Dobre, takže poďme ďalej. FDD. Nikto? Dobre, nech sa páči. Poprosíme mikrofón. mám silný hlas, nepod... myslel som, že to pôjde bez mikrofónu, ale nie. Takže e, v podstate firmy okrádajú e, ľudí a e, sú vybrané firmy zo strany štátnych úradníkov, ktorí nemajú žiadne skúsenosti. To nevytvorí pracovné príležitosti. Vlády netvoria pracovné príležitosti, ale podniky áno. Ja som si myslel, že bývalá komunistická Európa zažila svoj experiment oblasti, v tejto oblasti, e, bola veľmi neúspešná, že to bolo zrejme. E, veľa dôveru projektom tým, že ich v podstate podporíme zo strany vlády. To môže podporiť dôchodkové fondy, aby investovali do týchto systémov, ktoré sú podozrivé. Ale čo sa deje s dôchodcami potom, keď tieto firmy potom skrachujú? a e, boli do nich investované prostriedky dôchodkových fondov. To sa dá e, popísať ako zahrávanie sa s dôverou a to je asi zlý spôsob, ako napredovať. Našťastie Británia odíde z Európskej únie, takže tento problém v budúcnosti my riešiť nebudeme musieť. Ďakujem. Ďakujem pekne. A na záver, keďže tu už nie sú žiadni ďalší, tak za ENF, za Ekon výbor. Chcete sa vyjadriť? Nech sa páči. Nie? Dobre, ak nie, tak... Dobre. Znamená to, že so mnou súhlasí. Dobre, takže poďme na voľnú rozpravu. Pán Rubik ako prvý. Ďakujem, pán predseda. Tiež želám všetkým šťastlivý nový rok. A chcem povedať, že samozrejme bez výroby služieb nemôže existovať ani spotreba. Ak chceme byť sociálni, musíme sa starať o to, aby sa produkovalo, aby bol aj niekto pripravený poskytovať služby a pre, do výrob, aby sme vyrábali, musíme investovať. A ak nemáme istotu, že to, čo sa investovalo, aj dovedie k úspechu, tak sa to nemo- aby sa mohlo znovu investovať, tak to E, nebude, nepôjde. K tomu treba ochotu riskovať a je dôležité, aby sme e, sa zamysleli na tom, ako malým a stredným podnikom pomôžeme nadobudnúť znovu pozíciu na svetových trhoch. Na to potrebujeme záruky, musia tieto firmy dávať deniem záruky výkonu a podobné záruky, aby dokázali byť úspešní pri vývoze. Preto tu ide o financovanie kde je, sú obmedzené možnosti financovania zo štátneho rozpočtu na národnej úrovni. Mali by sme tu využiť prostriedky z európskej úrovni. Máme tu napríklad miliardové príjmy z rozdielovania frekvencií a tieto peniaze by mali byť k dispozícii E, členským štátom ako vlastný kapitál, ako equity z EIB a to by malo mať nízke úroky a príslušný pákový e, efekt. A aj pri e, obchodovaní s emisnými kvotami by sme mohli niečo takto získať a mohli by sme to dať k dispozícii EFSI a takto dotiahnuť veľký pákový efekt práve tá rozvojová politika, rozvojové krajiny, o tých tu hovorím, by sme mohli dosiahnuť obrovský pokrok, ak by tieto investičné projekty prebiehali v rozvojových krajinách a tieto záruky by boli prevzaté, potrebné zároky by prevzali tieto fondy. Bola by to situácia win-win pre všetkých. Ďakujem. Ďakujem pekne. Perváš Bereš. Ďakujem pekne. Vážení páni spolupredsedovia, je to prvá výmena názorov v rámci výborov Ekon a rozpočet na túto tému. Mnohé veci tu už zazneli. Ja by som chcela si len overiť, že teda ako budú prebiehať rokovania s radou, pretože ak si spomínam, tak naposledy sme mali dva, tri jasné ciele a bolo veľmi dôležité zadefinovať si pozíciu parlamentu e, z oči voči rady. Rade rada už v podstate je dosť ďaleko. Našťastie návrh komisie do určitej miery zohľadňuje mnohé z našich stanovisk, z tých, ktoré sme obhajovali pri FC1 a ktoré neboli vypočuté tak, ako mali byť. A dúfam, že tentokrát naši dvojspravodajcovia sa vyjadrili na úvod, že to bude zohľadnené tentokrát. A je tu viacero aspektov, ktoré sme identifikovali. Nebudem sa k tomu vyjadrovať, pretože je to jasné prechod na ekologické hospodárstvo, to je priorita. Musíme pre, zopakovať túto myšlenku, ktorú sme bojovali, ale ktorá sa nepresadila v rámci špecifických kvót, e, ktoré by zodpovedali e, úrovni víziev, E, otázka adicionality, otázka podpory platformiem. Ale jedna vec, na ktorej by som chcela nástojiť, dve veci, e, ktoré podľa mňa by mohli byť zaujímavé ako osy pre obhajovanie pozície parlamentu. Poprvé, e, v východiskovom bode sme neboli na 100% presvedčení o tom, že pilotné projekty e, by mali ísť do banky, do, teda do rúk EIB. E, Európska komisia povedala, že to takto tzv. uľahčí situáciu, ak má takúto agentúru, ktorá by podporovala, presadová projekty. Ale e, podarilo sa ich presvedčiť, že sa tým zlepšila správa EIB a zlepšila kapacita ísť do moderných investícií. A veľmi stručne toto, bolo, slučne toto bolo povedané, ale myslím si, že je potrebné ešte mnohé veci zlepšiť. A ak parlament nebude trvať na tom, aby FC2 malo dopad na zlepšenie riadenia EIB, a aby teda dve nútili banku, aby e, brala na seba veľké riziko. Možno teraz je to tá príležitosť. Druhá otázka sú sociálne investície. Viem, že to nie je v centre obáv, keď hovoríme všeobecne o investíciách a Junckerovom pláne, ale myslím si, že kolega zo Zelených, ktorý o tom hovoril, e, že sa tu robili práce, konkrétne e, pod vedením Lasla Andora, ktorý komisár pre sociálne veci trval na využití Junckerovho plánu aj pre na podporu sociálnych investícií a myslím si, že to je pozitívny prínos, ktorý by sme ako parlament mohli podporiť. Ďakujem pekne. Už sa nikto nehlási v rámci voľnej rozpravy. Či predsa niekto? Ak sa chce niekto vyjadriť, tak môže teraz. Ak nie, tak sú tu zástupcovia komisie. Pán Giorgio Chiaron Cazoni dostáva teraz slovo. Nech sa páči. Thank you, chair, and... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem e, váženým poslancom za zaujímavú diskusiu, ako aj za príležitosť, ktorú dostáva komisia vyjadriť sa na tomto prvom stretnutí. Ako ste povedali vy aj mnohí poslanci, implementácia FC pre nás bola úspešná a mnohé štatistiky už tu zazneli, takže ich nebudem opakovať. Konkrétne tá zložka malé a stredné podniky, tá, e, na ňu bol veľký záujem, takže sme museli zvýšiť zdroje do maximálnej možnej výšky, ktorá to umožňuje aktuálny právny základ. Avšak komisia si uvedomuje e, tú kritiku, ktorá tu zaznela a uvedomuje si, že niektoré veci sa ukázali ako neefektívne v rámci implementácie EFSI. A mnohí z vás ste spomenuli otázku adicionality. Áno, to je veľmi ťažká, zložitá oblasť. Na jednej strane v našom novom návrhu sme sprísnili a zohľadnili sme aj to, čo povedal nielen parlament, ale ďalšie zainteresované strany. Kladieme väčší dôraz na adicionalitu. Uh, riešime otázky tam, kde sú priestory, kde nefunguje trh e, a kde sú splnené všetky ďalšie kritéria. Takisto ponúkame aj konkrétnejšiu definíciu a príklady. Zároveň niektoré pripomienky, ktoré tu zazneli dnes, navrhujeme e, vylúčenie investícií do štátov, ktoré nie sú kohezné štáty, pretože to sa dalo ľahšie riešiť e, samotným trhom a trhovými silami. Takže zároveň adicionalita tu nemôžeme nanúcovať iba prísnymi kritériami alebo pravidlami, ale je to otázka transparentnosti. Či sú tu dva dôležité aspekty. Potreba toho, aby sa zvýšila transparentnosť cez návrhy komisie, cez žiadanie investičného výboru, aby poskytlo konkrétnejšie vysvetlenia, prečo si myslia, že je to, či ono, tá či ona investícia môže požívať záruku z európskeho rozpočtu a zároveň musí byť zverejnená aj tá hodnotiaca porovnávacia tabulka, scoreboard. Tým pádom sa transparentní proces investícií a zlepší sa aj mechanizmus spätnej väzby a zlepší sa adicionalita. Zároveň si uvedomujeme, že je potrebné zlepšiť regionálnu rovnováhu, zemepisnú rovnováhu využívania e, prostriedkov EFSI a kľúčovú lohu v tomto hľade by mali zohrávať tá Európska investičná poradná, poradná centrála, alebo ten advisory hub, ktoré by mali poskytovať lokalizovanú poradenstvo a posilniť vzťahy medzi EIB a tými, ktorí presadzujú projekty a mali by to viesť k realizácii projektov. Investície nie sú sprintom, ale maratónom, tak to tu zaznelo, takže je potrebné dobre projekty pripraviť a potrebné k tomu mať potrebné poradenstvo. Zároveň Chceme zlepšiť lepšie čerpanie v kohezných krajinách a navrhujeme väčšie flexibilnejšie kritéria oprávnenosti E, pre krajiny, kohezné krajiny napríklad, e, tým, že sa tam umožní aj širšia definícia čo, toho, čo sú napríklad priemyselné investície. Nezabúdajme ešte aj na veľmi dôležitý aspekt, to je ľahšia kombinácia so štrukturálnymi fondami, to sa rieši ako v EFSI, tak aj v rámci samostatného návrhu, o tzv. omnibus návrhu, o, o, e, nariadení o spoločných ustanoveniach vo všeobecných ustanoveniach. Potom sú tu ešte ďalšie kvalitatívne aspekty, ktoré je potrebné zohľadniť a tu sa spoliehame na parlament. Ako tu už zaznelo, poučili sme sa mnohých predchádzajúcich diskusí pri predkladaní nášho nového návrhu, ale pre nás je veľmi dôležité posilniť e, aspekt e, boja proti vyhýbaniu sa daniam, pretože ako komisia, tak e IB, ako aj všetci, aj parlament, my by sme mali s príkladom v tomto hľade. Na záver by som chcel sa ešte poďakovať obom spravodajcom, pánovi Fernandezovi za veľmi dobré popísanie situácie pánovi Pulmanovi. E, súhlasím s jeho zámermi pokúsiť sa dotiahnuť do konca rokovania ešte pred letnou prestávkou a podľa možností počas malského predsedníctva je veľmi dôležité čo najskôr sa posunúť vpred, tak aby sme investorom dali istotu a mohli pokračovať v investíciách e, FC po letnej prestávke. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kieran Kasony. A teraz záverečné slovo dostávajú spolu spravodajcovia, eventuálne by mohli zodpovedať aj na určité otázky, o ktorých hovorili ďalší poslanci, takže pán Bulmans by mohol začať, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán spolupredsedajúci. Zhrnul by som príspevky kolegojiň a kolegov spolu. Ďakujem vám za ne. Teda svojho pohľadu by som ich zhrnul. Niektorí kolegovia zásadne hovoria, že nevieme, na čo je tam štát. A keď tam začne štát pracovať, tak všetko bude ešte horšie. To by som tak veľmi zjednodušene zhrnul. Poznám túto diskusiu, už sme ju v tomto výbore viedli veľa rokov. A ja chcem povedať, že, nemá, že nie je to tak, že by to nemalo zmysel viesť túto diskusiu, alebo že to nie je dôležité, ale radil by som nám vzhľadom na vysokú nezamestnanosť v mnohých krajinách EÚ, vzhľadom na uh, poznané deficity v inováciách a modernizácii v ekonomike a štátnej správe, zaujať pragmatický postoj. Zásadná otázka je podľa mňa vyjasnená od roku 1767 od Edema Smitha a jeho práce Bohatstvo národov. Adam Smith hovoril, bojoval proti ekonomike, v ktorej dominoval štát, ktorá bola nedemokratická, preddemokratická, ale pripisoval štátu aj produktívnu úlohu, ktorá zodpoveda v tom čase modernému trhovému hospodárstvu. Chcel polomiť, prelomiť štátny monopol v preddemokratickej spoločnosti a hovoril o zmiešanej ekonomike, ktorú už vlastne v západnom svete máme v EÚ. A tu by som navrhol jeho pohľad a povedal, že väčšinové stanovisko nášho výboru je také, že toto prepojenie štátnej iniciatívy a súkromnej iniciatívy sa dá robiť aj inteligentne, ale aj úplne hlúpo. Dá sa to urobiť aj tak hlúpo, že v jednom členskom štáte s najväčším prebytkom vývozu sa pokusí, fina, pokúsime financovať diálnice. To je hlúpe podľa mňa, alebo to budeme robiť inteligentne, že tým krajinám, ktoré ani nevidia, čo robiť so slnečnou energiou, vetrom a vodou, tým by sme pomohli, aby neuhynuli zas na to, koľko musia platiť za ropu. Čiže toto ja považujem za inteligentnú kombináciu medzi štátnym a súkromným hospodárstvom alebo sektorom. A vidím to aj odrazené v tej väčšine príspevkov kolegyň a kolegov, ktoré poukazovali na rôzne deficity napríklad v sociálno-politickej oblasti, kde treba prísť iniciatívami, potom ten deficit, že máme nedostatočnú implementáciu, lebo nevyberáme dostatočne dobre a nesme, nevyberáme dostatočne produktívne a inovatívne. Potom moderné technologické komponenty sa podceňujú pri výberovom konaní. Potom tie e, ukazovatele, že sa musí zlepšiť governance, spravovanie, Takže ja navrhujem, aby sme to veľmi rýchlo zapracovali do hodnotiacej správy, aby sme využili skúsenosti z FC1 a aby sa z toho stali tie nosné myšlienky modulovania FC2, aby sme tento náš cieľ dosiahli veľmi rýchlo a dobre, aby sme vytvorili dobrý režim pre doplnkové vysokokvalitné investície a ja dúfam, že ma budete kolegiálne podporovať a teším sa na spoluprácu. Thank you, Mr. Bowman. Ďakujem pekne, pán Bowman. A potom sa spravodajca Fernández z rozpočtového výboru. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za to, že nám pripomenuli, že parlament eh, sa jednotne vyjadril a, a eh, spolupravodajcové majú rovnaké ciele a aj vaše vystúpenie o tom svedčia, že máme rovnaké ciele. Čo sa týka FC1, tu sa nám napríklad podarilo znížiť o 1 miliardu eur náklady porovnaní s Horizontom 22 a e, Connecting Europe Facility, Spájame Európu. Zlepšili sme text, potreby lepšej správy a riadenia sa uvádzajú v nariadení, zároveň sa tam uvádza aj územná súdržnosť ako jeden z cieľov a tvorba pracovných príležitostí rovnako. Budeme však naďalej mať jeden problém. Tento fond si vyžaduje proaktivitu a proaktivitu beneficientov, príjemcov, proaktivitu regiónov. Uviedol som príklad e, energetickej únie. Tu potrebujeme. Stále sa o tom hovorí a to núti členské štáty Treba pripomenúť, že parlament umožnil susedským štátom využiť záruky na dosiahnutie tohto cieľa. Ale je potrebné, aby členské štáty navzájom spolu hovorili. Je potrebné, aby členské štáty využili, využívali platformy, napríklad medzištátnej platformy na dosiahnutie tohto cieľa, ktorý je mimoriadne dôležitý pre Európsku úniu, pre všetkým v okamihu geopolitickej situácie, ktorú zažívame dnešné dni. E, samozrejme, cieľom tejto únie je mať e, e, implementáciu a teda čerpanie fondov v budúcnosti. Myslím si, že sociálne otázky, polnohospodárstvo, rybolov už sú v tomto nariadení. Už sú v zmysle, v duchu tohto nariadenia. Môžeme to tam jednoznačnejšie povedať. Áno, to obhajujem ale môžeme napríklad zabezpečiť, aby platformy pre sociálne ciele sme uviedli v tomto nariadení, ktoré máme teraz pred sebou. Takisto mm, si myslím, že by sme mali ešte zúrazniť ďalší cieľ. Platformy sú prostriedkom, najlepším prostriedkom na spojenie e, ochoty a vôle na spojenie projektov, ale aj umožnenie toho, aby sa financovali projekty cez tento fond alebo cez štrukturálne fondy. Potrebujeme takéto synergie, aby sme mali dobrú koordináciu, aby sme mali väčšiu mieru synergii a k tomu potrebujeme využiť práve tieto nástroje, ktoré k dispozícii máme. Mám ešte ďalšiu obavu Vieme, aké projekty boli schválené. Vieme, aké projekty boli zamietnuté v rámci doložky dôvernosti, ale nepoznáme projekty, ktoré sa do systému nedostali. E, sú vo IB a sú tu projekty, ktoré boli veľmi malé, jednoducho sa ani do systému vôbec nedostanú. A podľa mňa je dôležité, aby sme sa pozreli, aké sú to tie projekty, ktoré by beneficienti chceli financovať a ktoré sa vôbec ani nemajú šancu do systému dostať. Som presvedčený o tom, že na druhej strane, teda na našej strane, na strane parlamentu a poznám názory vynikajúceho spoluspravodajcu, ktorý so mnou spolupracuje, pána Bulmana. Spravíme všetko preto, aby toto nariadenie sme mali čo najskôr, ešte počas malského predsedníctva. Dúfam, že uh, sú tu rovnaké ambície na strane ostatných inštitúcií, teda na druhej strane som presvedčený o tom, že už sme v minulosti uh, poukázali, že dokážeme plánovať, uh, e, pracovať rýchlo a e, chceme spolupracovať so všetkými, chceme podporu všetkých politických skupín, pretože cieľ investície je zlepšiť konkurencieschopnosť Európskej únie, tvoriť pracovné príležitosti, zabezpečiť územnú súdržnosť a to sú ciele, ktoré sú nám spoločné všetkým a je ľahké zodpovedať na tú otázku, či Európa potrebuje investície. Áno, potrebujeme investície. Európa v Európe zlyhávajú trhy? Áno, v Európe zlyhávajú trhy To znamená, potrebujeme tento fond a potrebujeme nové pracovné príležitosti, potrebujeme zároveň aj posilniť našu konkurencieschopnosť a som presvedčený o tom, že spolu sa nám podarí mať lepšie nariadenie, potom nám tu ostáva stále ten istý problém, že je potrebné rešpektovať nariadenie, správne interpretovať nariadenie, ktoré určite veľmi rýchlo schválime. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Môžem povedať, že plne súhlasím s poslednými slovami pána Fernandesa a myslím si, že táto diskusia je veľmi dôležitá a prejavila sa v nej veľká miera konsenzu ohľadom možného smerovania, ako aj angažovanosti inkluzívnej práce a rýchlej práce našom konaní. Samozrejme, nie za každú cenu, e, nie rýchlo na úkor kvality, ale viem, že spolu pravodajcovia e, najprv budú mať vykonávaciu správu a potom e, druhou kole. Teraz prečítam kalendár. Možno, že by sme mohli zvážiť či by sa nemali e, v podstate ešte nejak upraviť e, termíny správy o FC, o tom môžeme diskutovať, ale tento kalendár e, možno je kompatibilný so závermi z koncomalského predsedníctva. Ak by nám to vyšlo, tak to by bol veľmi dobrý výsledok. A samozrejme, ako Jose Manuel Fernández povedal, dobrý legislatívny text je dôležitý, ale zároveň je dôležitý tá, ten najlepšie využívanie nástrojov, ktoré máme pri riadení tohto procesu je dôležité uvedomiť si, že táto zmena môže zlepšiť systém, ale zároveň je tu možnosť zlepšiť našu kapacitu, napríklad spa, spojiť FC záruku a štruktúrálny fond, lepšie využívať platformy, využiť koncept adicionality oboma spôsobmi. To znamená nielen riskantnejšie projekty, ale aj investície do tých oblastí, ku ktorým by nedošlo investície v miestach, kde zlyháva trh. Takže táto legislatívna práca je vynikajúcou príležitosťou zlepšiť spôsob, akým využívame aktuálne FC. Áno, všetko to ide veľmi dobre, ale vždy je priestor na zlepšenie. Takže termíny. Vypočutie 23. januára, e, implementujúca správa 25. január, prezentácia návrhu implementačnej správy 13. februára v Štrasburgu, lehota na pozmenujúce návrh vykonávacej správy 28. február, nastavenie legislatívnej správy 15. marca. Tu uh, vidím určitý priestor, ale Možno, že by sme týždeň mohli získať, ale nie je to až také zásadné. Výmena názor o pozmenujúcich návrhoch 3. apríla, lehota na FC2 legislatívny návrh 10. apríl a hlasovanie 15. mája vo výbore a potom a 17. maja okamžite tiatok dialogu, to je náš plán. Dúfam, že sa nám to podarí všetko stihnúť do letnej prestávky a že budeme mať schválenú legislatívu ešte pred letnou prestávkou. Spolupredseda, chceli by ste niečo doplniť? Ďakujem pekne, Robert, len veľmi stručne. Tak všeobecne by som chcel povedať, že hoci ja chápem, že to, čo sa tu snažíme spraviť z EFSI, nie šprint, ale maratón, tak ako to tu už zaznelo. Predsa len, ja to chápem, ale chcel by som nás všetkých vyzvať, aby sme veľmi inteligentne, rozumne a kriticky k tomu pristupovali, pretože to, čo máme pred sebou, je naozaj maratón. To musím uznať. Takže dlho to trvá, ale Všetci vieme zároveň, že politická situácia v Európe e, nie je tomu priateľne naklonená. A to pod, hovorím veľmi <clears throat> minimalisticky. Takže toto musíme všetci zohľadniť. Ďakujem pekne. Myslím si, že môžeme ukončiť naše stretnutie. Takže ďalšie spoločné stretnutie Econ Budget na túto tému bude 23. januára o 16. hodine. Ďakujem pekne a končím dnešné rokovanie.